na web stránke e, e, Zajtra pokračujeme v zasadnutí od 9. hodiny ráno až do 13. hodiny. E, program je k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu.